Takisto sa nám podarilo zabrániť to, že čo komisia e, navrhla, e, pokiaľ ide o obmedzenie e, práva odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o túto predmetnú smernicu, to sa nám podarilo zabrániť. A takisto tu máme aj ďalšie opatrenia, ktoré máme na čiernych zoznamoch. Nemôžem tu teraz vymenovať všetky tie zlepšenia, pretože jednoducho mi chýba čas. Avšak Eh, jedna vec sa nám podarila. Eh, jedna vec sa nám podarila. Tá duálna kvalita produktov nie je na tom čiernom zozname, pretože väčšina členských štátov Európskej únie sa jednoducho zdráhalo takto postupovať. A teraz je otázka, či skutočne to, čo sa nám podarilo doteraz vybudovať, máme to všetko hodiť do koša. Moja politická skupina odporúča, aby sme napriek tomu, to podporili a urobili všetko preto, aby tá revízna doložka, ktorú sme predsadili, aby skutočne táto aj v ďalšom legislatívnom období bola využívaná na to, aby sme sa postarali o to, aby práva, ktoré majú spotrebitelia, boli presadzované aj proti e, boj, aj v rámci boja proti duálnej kvalite, pretože nemôžeme akceptovať to, že sú tu spotrebitelia prvej a druhej triedy alebo kvality a preto budeme jednoducho ako sociálni demokrati, ako frakcia SND bojovať a pracovať

Ďakujem veľmi pekne a teraz za ALDE dostane slovo pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Pred pár rokmi som kúpil online, e, alebo som si zarezervoval vynikajúcu izbu v hoteli. Skutočne bola to vynikajúca izba, hotel bol úžasný, nábytok bol absolútne neuveriteľne dobrý, až sa tomu nedalo veriť. A keď som tam prišiel, tak jednoducho skutočne to bolo lžou Nebolo to ani tak pekné, ani to nebol hotel, jednoducho to bola garáž, ktorú niekto transformoval, prerobil na nejakú miestnosť, kde ja som mal bývať. A vlastne účelom tejto legislatívy je to, aby sme sa vyhli takýmto scenárom budúcnosti, pretože toto je naša skúsenosť, že veľa európskych občanov zažilo niečo podobné v každodenných životoch. A tento návrh, ktorý tu máme, jednoducho obhajuje toto a ja si myslím, že takýmto spôsobom je to vlastne víťazstvo pre spotrebiteľov obhajuje to jednoducho právo na odstúpiť od zmluvy. Podľa mňa v tomto prípade mojom, ktorý som citoval, by to bolo bývalo opodstatnené. A takisto je tu aj dobrý postoj, pokiaľ ide o prístup k duálnej kvalite výrobkov. Ja si uvedomím, že to je komplikované, ale myslím, že to je dobrá vec, ktorú tu máme. A takisto je to ešte ťažšie teraz momentálne pre tých neserióznych podnikov, klamať ľudí. Čo robíme? Nové požiadavky v oblasti transparentnosti online urobia všetko preto, aby tie kritéria rankingu boli jasne viditeľné a že sa nemôže s tým klamať, že to nové ustanovenie jednoducho odstráni falošné e, vyjadrenia klientov a nikto nebude môcť takýmto spôsobom oklamať. A ja dúfam, že to je dobré, dobrá legislatíva a dúfam, že naši kolegovia jednoducho nepadnú do pasce, že sa to zašle zasa naspäť na, do výboru iba kvôli nejakým menším problémom. Ďakujem veľmi pekne a teraz za GUE dostane slovo pán Širdevan. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Je dobre, že Európska únia sa venuje otázke ochrany spotrebiteľov, že máme jednotné štandardy v tejto oblasti a takisto je dobré, že parlament ako priamo volený orgán môže k tomuto niečo povedať naproti komisii, pokiaľ ide o ochranu e, spotrebiteľov, napríklad to právo odstúpiť od zmluvy. Ale zdá sa, že pokiaľ ide o túto novú dohodu pre spotrebiteľov, je tam problém, pokiaľ ide o štandardy dvojakej kvality. A ak niekto napríklad z Nemecka so svojimi deťmi ide do Polska a tam im chce kúpiť obľúbený keksík, tak jednoducho tie keksíky majú obsahovať rovnaké množstvo masla a nie palmový olej, aby tu neboli rozdiely medzi Nemeckom a Polskom. Ale tomu tak nie je. A teraz vidíme, že iba kvôli ziskom niektoré podniky klamú občanov, predovšetkým v strednej a východnej Európe. Títo občania sú ako keby druhoradí a treba ukončiť tieto postupy na to, aby sme mali solidárnu Európu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz za zelených dostane slovo pani Reda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Napriek dobrým ustanoveniam, pokiaľ ide o transparentnosť a práva spotrebiteľov online, Jeden z tých kľúčových prvkov tu chýba v tejto legislatíve a to je jasný zákaz dvojakej kvality výrobkov. Mne je ľúto, že tento parlament je rozdelený nie na ideologickej úrovni, ale na geografickej úrovni, kde poslanci zo západných štátov si myslia, že táto dohoda je dostatočne dobrá, hoci parlament teda sa vzdal svoje pozície, pokiaľ ide o zákaz dvojakej kvality výrobkov a stredoeurópsky a východoeurópsky poslanci zase žiadajú lepšiu dohodu. Zelení nie sú rozdelení, my to považujeme za otázku prístupu k ľuďom, treba k nim postupovať rovnako v Európskej únii a toto je jednoducho kľúčom pre e, to, čo očakávajú občania od nás, aby tu nedochádzalo diskriminácii na základe toho, kde títo ľudia bývajú a že sa im budú predávať E, výrobky zlej kvality. Takže treba to urobiť lepšie a netreba podporiť výsledok a dohodu z trialógu, ktorá bola unáhlená, kde parlament sa vzdal svojho slubu, že zakáže dvojakú kvalitu výrobkov. Ďakujem. A teraz sme dokončili zoznam rečníkov v mene politických skupiny. a teraz dám slovo pánovi Gogo na 1,5 minúty. It's, it's an eventful day. Je e, to e, deň plný udalosti a e, napriek všetkému nemôžeme dosiahnuť dohodu o ničom, kde sme mali diskrimináciu, diskrimináciu týždeň po týždeň. Minulý týždeň sme mali diskrimináciu proti okrajovým štátom v balíku pre mobilitu a teraz chceme diskriminovať ľudí tým, že majú druhoradé víry výrobky. My dáme ľuďom druhoradé výrobky na spotrebu, pretože diskriminujeme a ehm, postavme sa e, voči tomu, chceme spravodlivú Európu pre všetkých, chceme rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, ale nezdávajme sa. Bojíme a bojíme a vyhrajme, aby sme všetci mohli mať spravodlivú dohodu v Európe. To je všetko, čo žiadame. E, rovná práva a rovná Európa, každý e, z toho získa. Ďakujem, teraz za slovo pani Senalovi na jednu minútu. Ďakujem, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. E, Viednová dohoda sa zúdne tým, že ide o zmeny, ktoré zlepšujú postavenie spotrebiteľov a ak ich zajtra neskalíme, tak spotrebitelia budú musieť čakať ďalší rok aj to je príklad veľkého metra, kde sa práva niektorých spotrebiteľov berú ako dôležitejšie ako práva iných. Napríklad tých, eh, ktorí sa právom cítia ako občania druhej kategórie. Preto som nehlasovala za dohodu na výbore a predložil som pozmeňujúci návrh, ktorý nás, ak bude schválený, vracia k vyjednávaciemu stolu. Neodchádzame od neho, pokiaľ nebudeme mať v rukách text, ktorý bude môcť s čas, čistým svedomím s ním pristúpiť pred našich občanov a povedať im, že sme dvojakú kvalitu naozaj postavili mimo zákon. Ako to urobiť, som navrhla. Dvojaká kvalita musí byť nekalá praktika. Nech sa označuje rovnako len to, čo je rovnaké a nech má spotrebiteľ na prvý pohľad jasný, čo kúpe. Žiadne podvody biznisu. Kolegovia, nemáte svoj názor, ktorý sme už vyslovili a to zakázať dvojakú kvalitu. Ide o dôryhodnosť európskej inštitúcii a únie ako celku. Ja myslím, že to nie je málo. To, to logo je Char- Ďakujem. Teraz dáme slovo pani Charnzovej na pol minúty. Posledním na tomto našom poslednom zasadnutí sme mohli a mali urobiť definitívnu bodku za debatami o rovnakom množstve kaká v čokoláde aby som e, si e, požičala príklad predseda Európskej komisie. To bol jeho jasný odkaz. Pre mňa ako poslankyňu zvolenú za Českú republiku je výsledok sklamaním. Nechcem dnes e, hľadať vynika, nechcem hovoriť, ktorá lobby zvyťaznila. Mohli to byť tlaky niektorých štátov, mohol to byť tlak tých, ktorí plnia regály menej kvalitným tovarom. Vieme však presne povedať, kto je porazený. Je to spotrebiteľ a zákazník z východnej Európy No súde máme materiál, ktorý e, e, rozobral tvrdý a nezmluvný, postoj voči tým, ktorí nás na východe Európy zásobujú odpadom. Je dobré, že po e, dlhoročných debatách máme na stole novú konkrétnu legislatívu, ktorá sa o to snaží. Zoznam možných výnimiek pre výrobcov však z nej robí mekú symbolickú legislatívu, a nie je to právo, ktoré by nás pred nekalými praktikami obchodníkov naozaj dokázalo chváliť, chrániť. Dáme výrobcom do rúk možnosti, ako si opäť obhajiť rôzne zloženie a teda rôznu kvalitu výrobkov. A to napríklad aj vrátanie výhovoriek na rôzne chuťové preferencie zákazníkov. Pretože tam kolegov, aby zajtra podporili naše pozmeňujúce návrhy a ukončili tak prax, kedy máme v Európe dva druhy spotrebiteľov. Pani Šojdrová, akceptujete modrú kartu? Máte, máte 30 sekúnd. Udelení slova. Ďakujem. Ja som nakoniec eh, dal túto modrú kartu a chcem položiť otázku kolegyne. Nezdá sa, že používate zbytočne silné slova? Vy viete dobre, koľko rokov sa tu hovorí o tom, že dvojaká kvalita potravín, ale aj ďalšieho tovaru sa musí stať nekalá praktika. A bola to až táto komisia, táto komisárka, ktorá to presadila ako tému jednania. Nebol to predseda Juncker, boli to poslanci a boli to činnosti, ktorí boli aj tu. Chcem sa zapýtať, či e, to myslíte úplne vážne, tú kritériu, ktorú ste tu prednesli. Ďakujem, máte 30 sekúnd odpoveď. Vážená pani kolegyňa, jak... Vážená pani kolegyňa, ako som povedal, som sklomná s tým výsledkom. Tento parlament, áno, niekoľko rokov bojoval za to, aby sme navždy zastavili dvojaký meter dvojakých zákazníkov v EÚ. A to, čo vidím, nie je text, ktorý chcel Európsky parlament. Nie je to stanovisko môjho výboru, za ktorý ja som hlasovala a ktoré som chcela dosiahnuť, takže ja som sklamaná. Ďakujeme. Teraz dáme slovo pani konečnej na jednu minútu. Ďakujem pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pred viac ako rokom nám to všetci vrátane počínajúc komisiou sľubovali zrušenie dvojakej kvality na trhu Európskej únie. Myslený text však svedčí opaku a zachová terajší trestúhodný stav. Z textu navyše pod e, tlakom e, priamo nevolenej komisie vypadol aj minimálna požiadavka na označovanie e, rozdielného zloženia. A um, toto sa stalo až po záverečnom trialogu netransparentne a v zákulisí. Musím vás teda e, varovať, e, že ak príde k prijatiu tej smernice v nezmenenom znení, tak e, občania v Českej republike to budú vnímať veľmi negatívne a to tak, že na jednej strane nám vnúcujú veľa e, rozporúplných povinností a na druhej strane si z nás robia e, odpadkový koš. Hrozí, že štáty e, Strednej a Východnej Európy nebudú mať jednu možnosť len prijať vlastnú národnú legislatívu a to aj za cenu konfliktu s právom EÚ. Prosím preto, podporte naše pozujúce návrhy, ktoré vracajú do textu ten pôvodne vyjednaný kompromis a bojujú proti tejto eh, hanebnej praxi dvojakej kvality. Ak sa výsledok eh, zmení o, a oneskorí o pár mesiacov, je to teraz jedno, pretože povieme všetkým občanom EÚ, že sú si rovnocenní a o to v tom pozdňujúcom návrhu ide. Ďakujem. A teraz dám slovo pani Šujca na 1,5 minúty. Čo sa týka tejto smernici, zahrňa to dvojakú kvalitu výrobkov bolo položených komisii niekoľko otázok o diskriminácii a dvojakej kvalite. E, odpoveď, e, ktorú mi dala komisia, bola, že tie výsledky boli také kvôli rôznej chuti spotrebiteľov. A ja som mal podporu 44 poslancov a vykonal som štúdiu toho a tiež mi navrhli, čiže som navrhla legislatívy únie, ktorá mala ukončiť diskrimináciu. Bola tu diskusia v plenárke spolu s kolegom z Českej republiky, s kolegyňou z Českej republiky pani Šojdrovou o výsledkoch e, ochutnávky e, nemeckých, chorvátskych a českých výrobkov. Juncker navrhol novú dohodu a jeho k tomu vyzvala táto skutočnosť a stanovisko parlamentu je jasné a um, my ukazujeme, že v hlasovaní v septembri ten text, ktorý bol dosiahnutý v trialogu, nie je uh, uspokojivý a ja som spolu podpísal pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je zabezpečiť rovnakú kvalitu pre všetkých občanov a ja vyzývam kolegov, aby prijali tieto pozmeňujúce návrhy, pretože bojujeme proti dvojcestnej Európe a Budeme mi ľúto, ak nebudú prijaté tieto pozmeňujúce návrhy a budeme mať z toho horkú chuť v ústach. A ja som proti e, rozdielu medzi západom a východom a dovolte mi pripomenúť, že pán Juncker sám povedal, že Európa musí dýchať oboma kľúcami rovnako. Prosím, pamätajte na to pri zajtrajšom hlasovaní. Ďakujem a teraz na, jednotu, na jednu minútu pani Grapini. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, je jasné, že sme e, museli upraviť smernice. E, tu upravujeme štyri smernice o právach spotrebiteľov, o nekalých obchodných postupoch, o zmluvných klauzulách, o zmenách zmien a tak ďalej. E, väčšina zmien je v prvých dvoch smerniciach samozrejme. My e, potrebujeme rovnakú kvalitu produktov na celom vnútornom trhu, aby sme mohli rešpektovať všetkých spotrebiteľov rovnako bez ohľadu na ich štát. A musíme povedať, že sú tu aj nejaké dobré zmeny, ktoré nesmieme ignorovať, napríklad právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, na získanie náhrady, škody. Kompromis samozrejme nejde tak ďaleko, ako by sme my chceli, Napríklad mohol by byť jasnejší, pokiaľ ide o dvoj, dvojakú kvalitu, pretože je tu zmena v článku 6 smernice, ale tým, že sa zavádzajú tieto výnimky, tieto výnimky dosť oslabili silu článku 6. Máme samozrejme reviznú klauzulu, to by mohlo byť riešenie, ale už je nás tu málo v miestnosti, ale ja by som rada požiadala kolegov, aby sa zamysleli nad tým, čo je lepšie, zamietnúť to alebo hlasovať za a počkať si na revíziu, lebo všetci chceme v zásade to isté. Pani Šojdrová, 1,5 minúty. Kolegyne, kolegovia, ja som presvedčená, že táto smernica ako celok je prínosom pre spotrebiteľa. Prispieje to k ochrane pred nekalými postupmi s ktorými zápasia vo všetkých členských štátoch. Agresívny podobný predaj, falešné, falošné platené recenzie na internete, skryté reklamy pri vyhľadávaní tovaru, e, nepravé zľavy e, alebo podvodný predaj vstupeniek na kultúrne podujatia e, dvojitá kvalita bola zaradená medzi nekalé obchodné postupy a na to som hrdá. Páči sa mi, že tento úspech je do veľkej miery aj českou stopou. Ďakujem kolegyni Sehnalovej za to, že dlho upozorňovala na tento problém a mala tieto aktivity. Venovala sa tomu v parlamente. Marianovi Rečkovi takisto ďakujem bývalému ministrovi poľnohospodárstva. On to presadzoval na rade zasa. Ďakujem aj pani komisárke, ktorá pripravila tento návrh v komisii. Táto úprava nie je dokonalá. Súhlasím s kolegami a kolegyňami, že by bolo potrebné urobiť viac, presnejšiu definíciu treba, ale máme tu určitý priestor. Po dvojročnej kontrole e, sa môžeme vrátiť k tejto smernici. A tie časti, ktoré nebudú dobre fungovať, bude možné revidovať. Je to výslovne napísané v smernici. Myslím si, že je to krok správnym smerom a podporujem pozmeňovacie návrhy, ale ak neprejdú podporím smernicu ako celok, lebo už naozaj je potrebné proti týmto postupom bojovať. Ďakujem. Pani Borzan, jedna minúta. Ďakujem. E, pán predseda, pred šiestimi rokmi, keď som začala pracovať na tomto probléme dvojitej kvality, tak sa to zdalo byť neuveriteľné. Neverila som, že dnes by sme mali už e, legislatívu, ktorá zakazuje tieto neférové postupy. Je to výsledok šiestich rokov výskumov, odporúčaní, diskusí. Nikto teraz nemôže povedať, že Chorváti alebo Bulhári si želajú jesť potraviny, ktoré sú nezdravšie alebo nekvalitnejšie, alebo napríklad, e, že si želajú menej účinný práci prášok, alebo chcú technické výrobky, elektronické výrobky, ktoré sú menej kvalitné. Pre mnohých občanov Európskej únie je to aj emotívna záležitosť. Cítia sa ako občania druhej kategórie, a to právom. A parlament chce teraz ukázať, že tu nie je priepas medzi východom a západom, že sme jedna jediná Európa a všetci by sme si mali byť rovní a musíme si byť rovní. Nemôžeme um, naďalej tolerovať takéto postupy. Rovnosť je veľmi, veľmi dôležitá a toto je dnes naše posolstvo pre Európu. Ďakujem, pán Pospišil, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajú, pán predsedajúci. Ja som takisto sklamaný z kompromisu, ktorý bol uzavretý na trialógu. Som presvedčený, že kompromis v praxi nepovedie k uh, ukončeniu dvojitej kvality. Budeme sa trápiť interpretáciou, čo znamená podstatné odlišenie zloženia znakov. Dôjde k súdnym prestrelkám a tí, čo predávajú potraviny rôznej kvality, sa tomu budú smiať. Uvidíte, takýto bude výsledok. Mm, pani komisárka, ja som presvedčený, ja sa stavím, že ak táto legislatíva prejde, tak nikoho reálne nepotrestá a skončí sa E, pri tom, že budeme interpretovať neurčité právne pojmy, tých je tu veľmi veľa v tejto kompromisnej verzii. Ja som bol za to, aby sa jasne povedalo, že dvoj, dvojaká kvalita potravín je nekalá obchodná praktika bez ďalšieho a takéto oslabovanie povedie k tomu, že bohaté firmy e, budú so svojimi právnikmi schopní si hľadať cestičky naďalej, aby mohli predávať nekvalitné tovary v Európe. Musím konštatovať, že bohužiaľ česká vláda podporila kompromis a tým vlastne poškodila vlastných občanov. Ja by som bol veľmi rád, aby e, materiál mojich kolegyň poslankyň zajtra prešiel, ja som ho podpísal. Jasne treba povedať, e, že ak e, niekto vyrába produkty rôznej kvality pod rovnakým názvom, to sa nesmie jednoducho robiť. Je jedno, ako sú veľké projekty, ak, e, produkty, aká je miera podstatného rozdielu a tak ďalej. Chceme teda návrh pani Sehnalovej. Ďakujem. A tým e, sme uzavreli zoznam rečníkov a teraz spontánne príspevky, spontánna rozpráva. Máme 7 prihlášok do diskusie. Môžem pripustiť všetky. Pán Bušoj, Kristian Bušoj, jedna minúta. Ďakujem. Viem, že rokovania sú ťažké a nie je ľahké nájsť rovnováhu medzi mm, záujmami podnikov a spotrebiteľov. Je pravdou, že poprvýkrát tu máme konkrétne odkazy v legislatíve e, na dvojité štandardy a členské štáty môžu prijať e, určité donúcujúce opatrenia, ale mali by sme byť ešte ambicioznejší. E, dvojité štandardy by mali byť lepšie riešené v našej legislatíve. Tieto postupy podkopávajú dôveru e, európskych občanov, najmä občanov, ktorí žijú v strednej a východnej Európe. A e, tí občania menej tým dôverujú vnútornému trhu. Takže zajtra by sme mali podporiť pozmeňovací návrh Rozy Tún. Toto bolo pôvodne aj odhlasované v IMKO. A tým i legislatíva bude lepšia. Ďakujem. Ďakujem. Pani Žal, jedna minúta. pán predsedajúci, e, pani e, komisárka. Dvojité štandardy naozaj existujú, musíme si to uvedomiť a musíme urobiť všetko, aby sme ich eliminovali. Okrem e, toho, čo sa uvádza ohľadom dvojitých štandardov, hovorí sa, že existujú odlišné chute, preferencie v západnej a východnej Európe, Okrem toho chcem povedať, pán, pani komisárka, pán predsedajúci, východoeurópsky občania už majú plné zuby toho, že dostávajú menej kvalitné výrobky. E, máme už naozaj plné zuby takýchto produktov, sme z toho unavení, máme nekvalitnejšie oblečenie alebo automobily, e, e, ktoré sú menej kvalitné. A to je úplne jednoznačné porovnaní, dajme tomu s vozidlami, ktoré je možné kúpiť tu eh, v západnej časti. Celý východný blok už 30 rokov si zvykol na to, že kvalita by mala byť dispozícii všetkým v rovnakej miere a nie je možné argumentovať tým, že sú odlišné chute a preferencie spotrebiteľov. Nemôžeme si to takto navrávať. Nemôžeme preto si navrávať, že sa zmýšľa inak vo východnej a západnej časti, že sú iné štandardy produkty, musí mať rovnakú kvalitu. My predsa nie sme menej ceny. Diskriminácia v tomto smere musí skončiť. Ďakujeme pekne, pán Marias. Ďakujem. Ochrana spotrebiteľov si vyžaduje, aby neboli dvojaké štandardy. Rozhodne nie e, ak to znamená e, dvojakú úroveň kvality. Predstavuje to totiž diskrimináciu spotrebiteľov vo východnej Európe. Zároveň ochrana spotrebiteľov znamená, že musíme chrániť obchodné známky, taktiež obchodné tajomstvo, obchodné meno, najmä firiem, ktoré pôsobia v EÚ v porovnaní s inými postupmi, ktoré sa uplatňujú e, vo firmách z tretich krajín. To platí najmä pre grécké výrobky. Tie sú totiž e, známe svojou vysokou kvalitou. Grécké produkty, ako napríklad macedónske víno, ale aj macedónska halva, e, sú vystavené konkurencii zo strany Skopie. Aj tam sa totiž využíva táto známka macedónske. A je to zdrojom veľkého zmetku a tiež je to provokácia. Preto, pani komisárka, vážená pani Jourova,

Ďakujeme pekne. Pán Nekov je ďalší. Ďakujem. Ja ako občan členského štátu, ktorý sa len nedávno stal súčasťou Európskej únie, je mimoriadne dôležité pre mňa, že táto téma sa objavuje na programe Európskeho parlamentu a vôbec Európskej inštitúcie v tomto volebnom období. To je eh, veľký, významný výsledok socialistov a demokratov. Chcem sa týmto obrátiť na kolegov, najmä na Olgu. Chcel by som vysoko vyzdvihnúť jej úsilie. Práve vďaka nej táto téma sa vôbec presadila ako téma v Európskom parlamente. Je absolútne neobhajiteľné, aby na jednotnom trhu nepanovali jednotné štandardy pre tie isté výrobky pod tou istou značkou. To dokazuje, že neexistuje voľný pohyb tovarov a služieb, ale funguje to selektívne. Preto chcem vyzvať bulharské orgány, aby zaviedli a transponovali túto smernicu v riadnom čase. Po desiatich rokoch nemôžeme predsa tvrdiť, že neexistujú dvojaké štandardy. A nie je to nejako legislatívne e, kryté. Ďakujeme pekne, pán Ciurcanu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, niektoré návrhy v správe pána Daltona celú prácu, ktorú som e, ja vykonal spolu s kolegyňami Borsonou a Sehnalovou, úplne zmietli zo stola. E, čo sa týka dvojakých štandardov, tu už nepanujú tie isté predpisy. Všetci spotrebitelia vo východnej časti Európy sa budú otázku, čo pre nás Európa robí, čo konkrétne Európa presadzuje, aby sa s nami zaobchádzalo rovnako. Na akých základoch eh, táto Európa stojí, ak nemá rovnaké pravidlá, rovnaké princípy? Prečo nie sme vnímaní v Európe ako rovnocenní občania. To predsa dlžíme našim občanom, ktorí sa chystajú za nás hlasovať, ktorí z nás sem vyslali do Európskeho parlamentu. Oni totiž dôverujú v to, že budeme brániť ich záujmy alebo chceme Vary brániť len záujmy veľkých koncernov. Je to naozaj veľká hanba, že za rumunského predsedníctva mám akceptovať, aby Rumúni boli vnímaní ako občania druhej kategórie. Vyzerá to, ako by sme nevedeli, čo vlastne navrhujeme v podobe legislatívy. Niektoré výrobky majú tú istú značku, ale e, vôbec nie sú rovnaké kvality a to je naozaj skutočná hamba. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Polčák, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Kto z nás by uprednostnil zmrzlinu, ktorá je vyrobená z náhrady a nie zo skutočnej smotany, e, keď má ten istý obal? Toto sú skutočné príklady, ktoré na jednotnom vnútornom trhu v Európe vidíme alebo dajme tomu kolový nápoj, ktorý e, má podradnejšiu formu sladidla oproti inému výrobku, ktorý je na trhu vo výbornej kvalite. Myslím, že takéto neštváry je treba odstraňovať a práve vďaka kolegyni Sehnalovej a ostatným kolegom sa to uberá dobrým smerom. Rovnaké práva, to nemôže byť len prázdne slovo. Dvojaká kvalita nemôže v Európe existovať, je to v rozpore s pravidlami vnútorného trhu. Nemáme Európanov e, dvojakého metra, dvojakej kvality alebo druhej kategórie. Myslím, že je vhodné a dobré, že sme sa dostali do tejto fázy, keď sa máme rozhodovať o pozmeňovacích návrhoch. Ja som ich podpísal a podporujem ich. Je mi ľúto, že česká vláda bohužiaľ podporila kompromis, ktorý podľa mňa rozvoľňuje, zľahšuje tieto definície. Rozhodne je to zhoršenie práv spotrebiteľov a je dôležité vrátiť sa k tým pozmeňovacím návrhom, ktoré boli pôvodné. Ja prosím kolegov o podporu. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli spontánnu časť rozpravy KHDI. Dostáva teraz slovo pani Jourová na záver rozpravy v mene komisie. Vážený pane predsedo, vá... Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne, na záver rozpravy si dovolím prehovoriť po česky, a to z dobrých dôvodov. Myslím si totiž, že to, ako sa pristúpilo k riešeniu otázky dvojakej kvality potravín, Myslím, že to tak trochu premenilo aj z toho, že som českou občiankou a tiež ma to hnevá, keď vidím na pultoch v svojej krajine menej kvalitné tovary ako v zahraničí. Kde sme teda boli pred rokom? Teda pred rokom a pol. Ja som eh, eh, sa zúčastnila mnohých zasadnutí rád pre polnospodárstvo, pre schopnosť mnohých členských štátov a počula som mnohé pochybnosti o tom, či tento problém vôbec existuje. A zároveň som počúvala hlasy e, z Európskeho parlamentu pani Borzan, pani Sehnalovú, ostatných kolegov, ktorí celé roky veľmi nahlas upozorňovali na to isté, že tento problém existuje, že to nie je len nejaký výmysel niekoho, kto nemá žiadne iné problémy a podobne. Naozaj sme si toho vypočuli veľmi veľa. To, že dnes máme na stole smernicu, ktorá uznáva, že tento problém existuje, je to smernica o nekalých obchodných praktikách. To je podľa mňa výrazný posun vpred. Kde sme sa teda nachádzali pred rokom a pol? Ja som mala na stole testy z 8 členských štátov. Tieto prebehli podľa rôznych eh, metodologických postupov. A veľmi rázne som rokovala s zástupcami priemyslu, taktiež s zástupcami potravinárskych nápojových eh, eh, výrobcov, tiež zástupcami rôznych značiek, ale hovorili mi rôzne argumenty, že sú tam rôzne ingrediencie, že teraz sa to nedá porovnávať, že ide o neporovnateľné. Teda investovali sme do vývoja metód, že sa teraz investuje do nových produktov v členských štátoch. Zistujeme, že zhruba 20 30 výrobkov v členských štátoch naozaj vykazuje tieto významné rozdiely, na ktoré sa snažíme orientovať tejto smernici. Tá metóda, ktorú sme pripravili, tiež stanovuje, ako potravinové alebo iné obchodné inšpekcie majú túto otázku skúmať. Ako majú zhromažďovať eh, vzorky z členských štátov, ako ich majú porovnávať, ako ich majú testovať. Teda v tejto fáze sme už dnes. U tejto metódy sú k dispozícii, sú rozpracované a dá sa povedať, že na základe tejto metodiky môžeme postupovať. Čo sa týka vašich argumentov, v súvislosti s almeté, s čokoládou, so zmrzlinou. To sú predsa presne prípady, na ktoré sa zameriavame. To sú príklady, ktoré nám tak veľmi vadia. Mali by sme dôverovať inšpektorátom, že zhromaždia vzorky, že vykonajú testy a že jasne skonštatujú, že menej kaká v čokoláde je potravina zniženej kvality a nemôže byť na trhu. Ďalej, že valečný prášok eh, namiesto smotany je sfalšovaná e, potravina, že to musí z trhu zmiznúť. E, to sú presne tie veci, ktoré sa dajú podľa smernice riešiť a to je presne to, čo ľuďom vadí. Snažme sa teda trošku viac veriť, dôverovať tým, ktorí vykonávajú dohľad nad trhom, e, že naozaj tieto prípady budú sledovať, jednotlivo, že budú odvážne presadzovať túto novú smernicu. Pán doktor Pospíšil hovoril o neurčitých právnych pojmoch Samozrejme, to je riziko v každej legislatíve, len si predstavte, keby sme to charakterizovali tak, že budeme, dajme tu potierať rôznu kvalitu. S pojmom kvality sa vôbec nedalo pracovať. Uvedome si, že toto nie je smernica, ktorá by hovorila len o potravinách. Zároveň sú tu výrobky ako také spomenuté. Ja som si to stiahla k sebe ako spotrebiteľská komisárka. Tým som to vlastne rozprestrela na všetky produkty. Teraz začneme vyvíjať metódy testovania pre drogistický tovar. Hovoríme teda aj o automobiloch, o stavebných motách, o rôznych iných výrobkoch. Preto sme museli nejako zadefinovať to, čo obnáša pojem nekalá obchodná praktika. Teda snažme sa veriť našim inšpektorátom, že po týchto prípadoch naozaj pôjdu, že budú spravodlivo merať jednotlivo každý prípad a že budú uplatňovať aj sankcie ja sa zaoberám aj tým, čo sa deje v mojej krajine, v Česku. Viem, že minister hospodárstva sa k tomuto chce postaviť čelom. Tiež orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom, sa pripravujú na to, že budú pomáhať s príslušnou národnou legislatívou, tak aby sa táto vec stala aplikovať v praxi. Další vec, kde sme nebyli pred rokem. Rozhodne sme sa posunuli výrazne ďalej Pán Škripek spomenul, že je treba viac zapojiť aktívnych občanov do tohto procesu. Presne to sa v súčasnosti urobiť nedá, pretože ani aktívni občania, ktorých to hnevá, e, teda občania, ktorí majú len podozrenia, ale nie dôkazy, ani reťazce a malobchodníci nevedia, že ten výrobca má pod tou istou značkou odlišné zloženie. Táto smernica ich nutí k tomu, aby o tom informovali a v prípade, že si dovolia niečo takéto, že je tam odlišné zloženie, budú musieť dokázať, prečo to tak je. Klamanie v obsahu výrobku nie je objektívny a ospravedlniteľný e, rozdiel. Teda moje vnímanie to tak nie je a dúfam, že to nebude ani platiť pre tých, ktorí budú vykonávať kontroly na úrovni inšpektorátov. Teda ja som navrhla prísnejšie úpravy, ako viete. Toto vnímam ako kompromis, e, ako to, čo sa dalo reálne presadiť Väčšina členských štátov bola totiž proti. Pre mňa teraz sa ukazujú dve cesty. Môžeme sa snažiť na pomoc tomu, aby implementácia v členských štátoch priniesla výsledky, aby sme tieto sfalšované potraviny stiahli z trhu. To je jedna vec. Teda spravodlivý odvážny dohľad nad trhom, teda odvážny v tom zmysle, že to pôjde v intenciách smernice, že to nepôjde za ňou, ale že to bude fungovať naozaj dôsledne. A potom v druhom rade tiež informovanosť občanov a maloobchodníkov, aby sa naozaj snažili pozrieť na to, kde sú aké informácie uvedené, ktoré sa vzťahujú na ten, ktorý produkt. A potom v treťom rade je možná revízia, ktorá sa tam dostala, ktorá umožní naozaj vysledovať, či to je legislatíva, ktorá padá na úrodnú pôdu, či prináša výsledky, ak sa ukáže, že sa tam využívajú prípadné medzery, tak jednoducho bude potrebné to sprísniť. Ale ten prvý krok sme urobili už teraz. Ak by sme to stiahli, tak nemáme nič. A boli by sme tam, kde sme boli pred rokom a pol. To, že by sme mali v takomto nastavení pracovať na tom istom probléme, či už na úrovni parlamentu alebo komisie, tu naozaj, ak dovolíte, osobná poznámka. Ja som použila naozaj všemožnú kreativitu a nahnevanosť českej spotrebiteľky. Naozaj som tento návrh predložila. Vôbec to nebolo jednoznačné, že by som to mala mať na starosti ja, ale tá konštelácia tu bola. Práve teraz musíme využiť túto dynamiku a presadiť to ďalej. Prípadne potom to zrevidovať v prípade potreby. Podľa mňa toto je vhodný postup, e, ako pracovať na kompromisnom riešení, tak aby spotrebiteľ o tom vedel. Podľa mňa nie je priepustné tvrdiť médiám, že to je ďalší dôkaz e, rozdielov medzi Západom a Východom, že je to len e, ďalšia forma rozdielnosti. Takéto argumenty sa mi priečia. Rovnako sa mi priečia aj to, že streda východ Európy je žumpa alebo odpadkový kôš, kontajner Európy, to naozaj si môžeme odpustiť v našej retorike. Prepašte, hovorila sa veľmi dlho, ale naozaj som toho chcela povedať veľmi veľa. Ďakujem za to, že ste ma vypočuli a verím, že tento kompromis Európsky parlament napokon schváli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz na záver rozpravy dostane slovo pán Dalton ako spravodajca. Ďakujem. Podľa mňa je to naozaj zásadná téma, ale 90% príspevkov sa týkalo jednej témy a nám sa tu podarilo urobiť veľký pokrok. Naozaj je to veľmi dobrá dohoda pre zlepšovanie kvality, ale nechápem, prečo chcú kolegovia e, celú dohodu zahodiť, e, pretože e, je to nemožná požiadavka. Naozaj nemôžeme mať rovnaké chute vo všetkých krajinách. Niektoré zdroje sú iné, niektoré suroviny sú iné. Dávam jeden príklad. Napríklad Coca-Cola. V Spojenom kráľovstvu sa, sa to robí s trstinovým cukrom a v Belgicku napríklad e, s repovým cukrom. A kto je teda diskriminovaný? Kto e, teda prichádza na krátko? Chápem, že máte starosti ohľadom e, východnej Európy, východnej Európy, ale tam sa tiež používa cukor, e, ktorý sa vyrába v východnej Európe. Čiže kto je, kto je tu diskriminovaný? Kde je ten najlepší produkt? Pretože e, keby sme toto mali presadiť, to, čo chcete vy, tak by sme e, museli porovnávať každý produkt, to by stalo milióny a to nie je možné takisto je ehm, nemožné posadiť sa za rokovací stôl znova. A taký už rokovací stôl už nebude. Rada nám poved- komisia nám jasne povedala, že dala všetko, čo môže dať. E, teraz je najvyšší čas na to, aby sme toto schválili, pretože komisia e, už nenavrhne nič iné. Nemá, ak to neschválime, tak nebudeme mať žiadnu dohodu a všetko prídeme. My sme naozaj zlepšili transparentnosť, ďalej e, možnosť stiahnutia, e, ďalej transparentnosť trhu, porovnávanie cien, e, transparentnosť služieb a takisto aj sankcie. Prosím vás, nezahadzujme to všetko. Chcem poďakovať mojim ľuďom z mojej kancelárie, ktorí na toto pracovali, Alexovi Davisovi a iným. Ďakujem. Ďakujem. Diskusia, rozpráva sa skončila a hlasovanie sa bude zajtra. Ďalší bod. E, správa pani Ajusovej. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizik EÚ v potravinovom reťazci. Nech sa páči, pani Ajuso, máte slovo na 4 minúty. Micro, please. Pán eh, predseda, pán komisár, som veľmi rada, že po 20 eh, rokoch moja, môj posledný prejav v tomto parlamente bude ako spravodajkyňa ohľadom správy o potravinovom reťazci. Ja som sem prišla pred 20 rokmi a vtedy bola kríza šialených kráv a od tej doby som bola zodpovedná za otázky eh, potravín a taktiež sa týka potravinového priemyslu v Španielsku. Ehm, ja som bola v kontakte s agentúrou EFSA a po celé tie roky som e, pracovala na legislatíve v súvislosti s potravinami. No a Európska únia teraz má najprísnejšiu potravinovú legislatívu na svete. Sú tam najlepšie záruky, čo sa týka potravinovej bezpečnosti. No a náš potravinový priemysel je excelentný, konkurencieschopný a inovatívny. A dá sa povedať, že EFSA, pre ktorú som kontaktoval osobou v tomto parlamente, odvádza skvelú prácu od svojho založenia ako agentúry, čo sa týka platnej legislatívy. Avšak je treba aktualizovať nariadenie, ktoré vytvorilo túto agentúru v roku 2012 nie len preto, že sú tam aspekty, ktoré treba vylepšiť, ale aj preto, že občania Európskej únie sa stále viac zaujímajú o proces určovania rizik v rámci potravinového reťazca a taktiež o transparentnosť vedeckých štúdií, z ktorých vychádzajú naše rozhodnutia. Lutujem, že predčasne sme v tomto parlamentnom období urobili určité kroky, nedali sme si dosť času a bol na nás vyvíjaný mediálny tlak, mediálny tlak. Toto nie je najlepšia e, situácia. Myslím si, že sú tu určite iba povrchné opatrenia, a my nemôžeme náš systém potravinovej bezpečnosti a určovanie e, rizika e, prenechať tejto agentúre, ale čo sa týka riadenia rizik, tak aby toto v podstate nespadlo do jej kompetencií. Ja si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť náš cieľ zaručiť robenie rozhodnutí na základe vedeckých poznatkov, tak aby sme mali vysokú úroveň v tejto oblasti v Európskej únii a zároveň si myslím, že môžeme ešte navýšiť dôveru verejnosti v naše rozhodnutia tým, že to, tento postup bude transparentnejší. Ale aby sme zaručili väčšiu transparentnosť, tak občania musia mať riadny prístup k napríklad žiadostiam o autorizáciu, k vedeckým štúdiám, takže by sa publikovali vo chvíli, e, pokiaľ budú uplatnené e, a pripustné, požor za pripustné informácie, vedecké informácie, tak mali byť zverejnené. Je treba zaručiť, že podniky budú predstavovať všetky príslušné štúdie, pokiaľ budú žiadať autorizáciu a nebudú ignorovať alebo ukrývať tie, ktoré sú pre ne nepriaznivé. A taktiež je treba mať možnosť sankcionovať podniky, ktoré sa takto nezachovajú. Na základe tejto dohody sa nám taktiež podarilo dosiahnuť dobrú e, vyrovnanosť na jednej strane medzi zámami priemyslu, druhej strane medzi transparentnosťou, takže sa bude naďalej pozbudzovať inovácia v oblasti potrebného sektora v EÚ. Čo sa týka šírenia informácií, tak e, tam sa nebudú e, porušovať napríklad práva duševného vlastníctva alebo iné práva v rámci potravinového sektora a taktiež máme určité záruky, e, ktoré boli zavedené, napríklad vystopovateľnosť. Čo sa týka organizácie agentúry EFSA, tak tu sú dve nové veci. Parlament bude mať dvoch zástupcov to je pozitívne. A po druhej, to je taktiež pozitívne, sa zvýši miera účasti členských štátov v technických a vedeckých výboroch tým pádom budú lepšie zapojené do procesu autorizácie. Čo sa týka e, zoznamu e, dôverných prvkov, tak e, taktiež je potrebné zaručiť, že tam budú napríklad rôzne prvky inovácie. Čo sa týka hodnotenia rizika, tak musíme vychádzať z vedeckých poznatkov ale zároveň musíme zlepšiť transparentnosť rozhodovania. Je mi len ľúto, že sa nehomologizoval postup, e, čo sa týka agentúry pre liečiva, agentúry pre chemické produkty a ja požiadam vás, aby ste všetci podporili túto dohodu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, v mene komisie nech sa páči má pán podpredseda komisie, pán Katajnen. Vážený pán predseda, vážení e, členovia parlamentu, e, ide o to, aby sme mali... Európska únia má jeden z najefektívnejších systémov e, kontroly potravín. Naši občania sú hm, citliví na hodnotenie rizík v potravinovej bezpečnosti, takže nie je prekvapujúce, že európske občania potrebujú znova uistiť, že e, jedlo v Európe je bezpečné. Objavenia e, kontroly e, potravín a takisto aj európska iniciatíva toto len zväčšila. No, ale najprv by som chcel poďakovať Európskemu parlamentu a, a, a rade Eh, pretože eh, sme dosiahli pozitívne výsledky medziinštitucionálneho rokovania naradenia ohľadom transparentnosti a udržateľnosti posúdenia rizik EÚ v potravitovom reťazci. Je to dôležitý krok. Obidvaja spolu zákonodarcovia ukázali, že na tomto spise im veľmi záleží. A eh, takisto sme mali veľmi konštruktívnu rozpravu. Mm, dohodli sme sa na, na návrhu a to za 10 mesiacov. Táto dohoda o e, transparentnosti je dôležitým krokom vpred, e, preto aby sme e, odpovedali na obavy našich občanov, na obavy našich občanov ohľadom hodnotenia rizika. Rád by som teda spomenul hlavné témy tejto dohody. Provizorná dohoda E, sa e, týka systém, hodnotiaceho systému, pričom sa zameriavame na transparentnosť procesu hodnotenia rizik. E, toto príspeje k legitimnosti Európskeho úradu pre potravinovú bezpečnosť. V, rizik, v hodnotení rizik sa ubezpečíme, aby EFSA mala väčšiu zodpovednosť voči európskym občanom. Um, takisto eh, je tu aj eh, proaktívne zverejňovanie všetkých vedeckých štúdií a údajov uh, kvôli um, vedeckým výsledkom. A toto uh, je v procese na, veľmi, uh, na prvom mieste, teda vo veľmi skorej etape toto zverejnenie je spojené s inými navrhovanými činnosťami, napríklad verejná konzultácia ohľadom predkladaných štúdií, oznamovanie e, jednotlivých výborov, Ehm, alebo napríklad eh, žiadosti o povolenie, eh, ktoré sú ukladané v databáze EFSA. Tieto opatrenia umožnia, aby EFSA mohla zaznamenávať relevantné vedecké dôkazy ešte predtým, než to predloží eh, verejnosti. Takisto zodpovedáme um, Ehm, takisto riešime to, aby spotrebitelia eh, mali dôveru voči celému eh, procesu. Takisto musíme zlepšovať kompetentnosť eh, európskeho potravinového sektoru. Táto dohoda stanovuje klauzuly a zábezpeky pre informácie s dôverným charakterom. Podobne táto dohoda rešpektuje súčasné um, práva duševného vlastníctva a takisto aj ochranu osobných dát. Toto je uh, zásadnou no, zložkou, ale je to uh, dôležité aj uh, kvôli všeobecnému uznaniu um, potravinovej bezpečnosti v EÚ. Dohoda zohľadňuje malé a stredné podniky a e, EFSA môže e, oznamovať e, týmto podnikom informácie v predbežnej etape. Takto im uľahčuje život a takisto uľahčuje život našim inovátorom. Chceli sme zväčšiť transparentnosť a trvalo udržateľnosť EFSA. Členské štáty budú zastúpené v riadiacej rade EFSA. E, takisto tam budú aj dvaja členovia, ktorých bude menovať Európsky parlament. Ako určite členovia vedia, e, toto a toto sú výsledky eh, spoločného prístupu Rady, parlamentu aj komisie ohľadom decentralizovania agentúr. Eh, delegácie budú odovzdávať eh, vyhlásenia Európskemu parlamentu. Ehm, nechceme ohrozovať nezávislosť EFSI. Členské štáty budú však aktívnejšie, budú mať prítomnosť expertov v práci EFSI je dôležité, aby eh, sme vyslali eh, posolstvo o, mm, o rizikách. Dohoda hovorí, že eh, našim cieľom je aj lepšia komunikácia rizik. Mm, potrebujeme dobrú a efektívnu komunikáciu, stratégiu komunikácie a na to potrebujeme aj systém Zkrátka, e, či už táto komunikácia bude pochádzať od komisie, členských štátov alebo EFSI. Chcem vás pochváliť za vašu aktívnu účasť, e, za vašu aktívnosť, za to, že sme dospeli k, tomuto, e, k tejto dohode. A dúfam, že celá vec bude mať pozitívny výstup na plenárke. Ďakujem. Ďakujem, pán Katajnen v mene e, výboru pre rybolov na jednu minútu pani Serao, pán Serao Santos. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Chcem poďakovať za výbornú prácu, ktorý, ktorú odviedli všetky osoby, ktoré, boli, ktoré sa podielali na tomto rokovaní, hlavne spravodajcovia. Nebudem hovoriť o všetkých pozitívnych aspektoch, ale spomeniem len jednu vec. Chcem povedať, že ochrana eh, mm, na ochranu morských plodov sa nepozeráme rovnako ako na iné produkty, napríklad polnohospodárske. A EFSA nemá žiadneho zástupcu eh, pre produkty z akvakultúry. 60 produktov, ktoré sa týkajú e, Európskej únie, sa dovážajú z tretich krajín. Čiže čo sa týka akvakultúry, mali by sme zaručiť, aby e, normy e, boli rešpektované. Oceány môžu prispieť k zdravšej výžive, a to na celej planete, kde obezita je epidémiou. Um, vy ste zohľadnili aj zásadné náklady. Um, ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo uh, mm, pani Delae za EPP na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Počas tohto volebného obdobia sme videli, aká pozornosť sa venuje pesticídom a povoleniam. Vidíme, že to zaujíma našim, našich občanov. A chceme vedieť, a oni chcú vedieť, ako európsky systém funguje. Je to e, naša úloha, aby sme na to odpovedali. Ten text, ktorý máme teraz na stole, čiastočne odpoveda na túto problematiku Procedúra e, je jasnejšia a transparentnejšia. Dúfam, že e, obnovíme dôveru našich občanov e, v naše rozhodovanie a v naše agentúry. Um, rozhodujúce je zverejňovanie údajov, takisto ochrana uh, výskumu a inovácií v EÚ. Uh, ale ťažké medzi, je nájsť medzi týmto rovnováhu. Nezabúdajme na to, že naše malé stredné podniky e, musia e, čeliť konkurencii na celom svete. Čiže mali by sme sa držať krok vpred, čo sa týka e, inovácie. Vítam prácu našej spravodajkyni, pani Ajuso, a, a chcem na koniec tohto volebného funkčného obdobia povedať, že Eh, rozhodnutia musíme prijímať na vedeckom základe. Iba na takomto základe budeme mať eh, nepopierateľné eh, pozície alebo niektorí ich používajú na politické úmysly a instrumentalizujú to. EFSA a jej úloha je totiž to zásadná. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo e, pani e, Mariam Dali za e, SND. Ďakujem, pani predsednička. Všetci si pamätáme na škandál um, uh, ohľadom pesticídov. Malo to veľké pokrytie, uh, diskutovalo sa o tom a my chceme, a my sme odpovedali na tento škandál. Toto bola iniciatíva, ktorá ukázala, že Európska únia má hlas občanov